pokračovanie zasadnutia od 15. A tí, tie body, ktoré sa nedostali na radu dnes, tie ostatné body a ostatní rečníci, eh, vysvetlenia hlasovaní budú